Bene. Buongiorno a tutti, e a tutte, iniziamo. Dobré ráno prajem všetkým. Si nota un, un clima prele... Takže je taká predvolebná nálada tu vládne, a čo vidíte na účasti, ale uh, Eh, pozrieme si program. Výbor programu je schválenie programu. Ak nemáte žiadne zmeny, tak ho môžeme schváliť a potom idú oznámenia predsedu. 1. marca 2019 boli prijaté dve, tri uznesenia. E, situácia ľudských práv v Kazachstane, Irán a konkrétne prípad otázka obhajcov ľudských práv a ľudské práva v Guatemale. E, o tom budeme diskutovať ešte v priebehu dnešného dňa. Ďalší bod e, je debriefing zo služobnej cesty pod výboru 2 do Ríma 28. Mar- februára až 1. marca. Bol mi potešením že som bol predsedom tejto služobnej cesty a chcel by som sa poďakovať členom delegácie. Eh, Mubarak per la loro partecipazione attiva e ktorí sa aktívne zúčastnili a dobre spolupracovali so mnou na tejto služobnej ceste. Čo, uh, mali sme politické stretnutia, technické briefingy a návštevy v teréne. Boli sme v príjímacích centrách a v centrách medzinárodnej spolupráce. Dostali sme um, množstvo informácií o kritických témach, e, situácii utečencov a migrantov v Taliansku, e, pre všetkým situácii tých najzraniteľnejších skupín ako ženy, maloletí bez prievodu a náboženské menšiny. Stretli sme sa s migrantami, utečencami, to je veľmi dôležité. Stretli sme sa s ľuďmi z 20 krajín a zapôsobila na nás osobné svedectvá mladých mužov a žien, ktorí boli naozaj hrozným spôsobom zneužívaní, väčšinou v Líbii. Zároveň sme Eh, si mohli pozrieť, akú podporu a pomoc poskytujú organizácie občianskej spoločnosti, agentúry OSM a eh, komunita Sant Edigio. No, pre všetkým sme si pozreli, ako vyzerá pilotný projekt eh, humanitárnych koridorov Takisto sme sa počas našich stretnutí zameriavali na jazykové, otázku jazykových kurzov, sanitárne zariadenia pre migrantov a kapacity mimovládnych organizácií v súvislosti eh, s novým zákonom talianským o humanitárnej pomoci táto nová legislatíva Mm, môže zvýšiť počet bezdomovcov a znížiť humanitárnu ochranu. Prichádza na Európskeho pobrežie významne menej migrantov a teda identifikácia zraniteľných eh, ľudí a ľudí, ktorí boli predmetom obchodovania Eh, to sú naďalej veľké výzvy pre tie členské štáty, ktoré sú v tej prvej línii ako Taliansko. Počas stretnutí so zastupcami vlády a parlamentu sme eh, si uvedomili špecifickú geografickú situáciu Talianska a to, aká je potrebná väčšia miera solidarity a prerozdelenie záťaže na európskej úrovni. Takisto sme zopakovali na týchto stretnutiach to, že globálny kompakt pre migráciu je hlavným rámcom naďalej, mm, v rámci ktorého sa riešia výzvy na miestnej medzinárodnej úrovni s cieľom zvládnuť migračné toky riadeným a kontrolovaným spôsobom. Vyzvali sme proti stranu k tomu, aby Taliansko podpísalo súrne globálny kompakt Žiaľ, nemali sme žiadne stretnutie na úrovni ministrov a nikdy sme nedostali priamu odpoveď na našu požiadavku a minister zahraničia bol moment, v tom čase mimo Talianska. Stretli sme sa s jeho námestníkom a hovorili sme aj o situácii v Líbii. Nakoniec na všetkých stretnutiach sme hovorili o Líbii. Migranti mimovládnej organizácii popisovali zachytné centra ako peklo a potvrdili to aj agentúry OSN a mimovládne organizácie. Musíme povedať, že mimovládne organizácie upozorňovali to, že prostredie je stále náročnejšie, hovorili o tom, že keď poskytujú pomoc tak e, e utečencom a migrantom, tak sa na nich útočí verbálne, e, sú predmetom nenávisných prejavov, objektom nenávistných prejavov. E, takže takto by som zhrnul tú služobnú cestu v Ríme Eh, chcel by som sa opýtať, či sa chce niekto k tomuto bodu vyjadriť, zareagovať. Ak nie, tak by som rád odovzdal slovo Georgeovi Papadžanimu, eh, ktorý má na starosť migráciu, politiku migrácie v EAS. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú a užitočnú diskusiu. Je zaujímavé aj pre nás vypočuť si vaše názory, váš pohľad na situáciu po stretnutí s ľuďmi, ktorí pracujú priamo v teréne a s ľuďmi, ktorí sa s vami mohli podeliť o svoje osobné skúsenosti. Chcela by som za EAS zopakovať, aj teda za EU inštitúcie zopakovať, že naďalej pokračujeme v našich snahách v úzkej spolupráci s Africkou úniou a OSN agentúrami pre všetkým UNHCR a IOM v Libii. Všetci vieme, že situácia v Libii je náročná. Pripravuje sa národná konferencia, máme úzky kontakt s libyskými orgánmi, Africkou úniou a ďalšími inštitúciami a OSN. Chceme hľadať spôsoby, ako lepšie zvládať výzvy, o ktorých sme podrobne diskutovali naposledy. Situácia v detenčných centrách, e, víza a, a ďalšie výzvy, ktorými sa potýkali. Ja ďakujem pekne za tento debriefing. Barbara, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela len niečo doplniť k tejto správe. Ja si myslím, že stretnutia s mimovládnymi organizáciami, ktorí aj zachraňujú ľudí, e, boli veľmi poučné. Dozvedeli sme sa množstvo informácií, keď sme s nimi diskutovali, e, a keď sme hovorili o so zástupcami Frontexu a Gadia di Finanza, tak nám bolo úplne jasné, že Jedni sa zamestná, zamerávajú veľmi na mandát, na to, čo robia, nevnímajú problémy, tak ako ich vnímajú mimovládne organizácie. A bolo dobré, že náš podvýbor, podľa mňa s výborom LIBE, zorganizoval vypočutie v pondelok, celé popoludne, a boli tam zastúpené mimovládne organizácie, s ktorými sme sa stretli v Ríme. A aj tam sa jasne ukázalo, že v podstate sú akoby dva rôzne svety. Myslím, že včera v médiách e, sa uvádzalo, že minister vnútra Talianska Salvini 9, 19. marca ako by som to povedala loď Mare Unio a Guardia di Finanza e, prišla na tú loď, zistila, či tam niečo nie je v poriadku, nič zle nenašli, všetko bolo v poriadku a napriek tomu minister povedal, že ich treba všetkých zatknúť. Ale bolo dobré si potom prečítať aj v tlači o pol dňa neskôr, že starostovia Lampedusa, Palermo a Neapolu sa dali dohromady a boli proti tomuto prístupu a žiadali konsekventnejšie a jasnejšie e, zdroje solidarity a zdá sa, že včera večer sa im umož umožnilo tých 50 utečencov alebo tých 50 zachránených ľudí e, priviesť do Talianska bez toho, aby boli zatknutí. Ale myslím si, ako ste povedali na úvod, všetci sme v predvolebnej nálade, ale náš podvýbor musí pravidelne sledovať takéto veci a zvoniť na poplach. E, včera v Ženeve keď sme diskutovali s talianským veľvyslancom na EU delegácii, tak som mu spomenula stretnutie v Ríme s námestníkom ministra zahraničných vecí a o tom, že v podstate ešte sa rozhodlo, či podpíšu globálny kompakt alebo nie. A momentálne minister zahraničných vecí je v Ženeve a mm, tlačí sa na to, aby postoj e, bol viac na strane ochrany ľudských práv. Myslím, že to bola dobrá príležitosť, takisto sme mohli využiť priestory kancelárie Európskeho parlamentu. Bolo dobre v podstate akoby otvoriť, sprístupniť túto kanceláriu občianskej spoločnosti, to znamená občianská spoločnosť, ak chce nejakú pomoc od EÚ a chce sa dozvedieť nejaké informácie, môže prísť do kancelárie Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem. Eh, devo dire che in Italia mi sembra che la situazione... Ďakujem. Musím povedať, že situácia v Taliansku je zložitá. tri podujatia, jedno politické a dve skôr také trstné. Eh, momentálne riešime v Taliansku alebo tri udalosti skôr. V čase, keď riešime loď Mara Unio, v tom čase sa v Senáte hlasovalo o povolení ministerstvu vnútra riešiť Dijoty e, prípad. To je ďalšia loď, ktorá bola zadržaná e, v pobrežných vodách e, okolo Sicílie Samozrejme, parlament neumožnil ministerstvu vnútra pokračovať v plánovanom konaní. A myslím, že Mare Jonio loď, tá bola vyriešená, tento prípad bol riešený úplne inak v porovnaní s loďou Di Giotti, aj keď v podstate sa v oboch prípadoch používal postup eh, finančnej policie. tá situácia je teda zložitá a bude to mať dopad aj na predvolebnú kampať v, v tomto regióne. Asi 50 mladých ľudí prišlo do Milána podstate ľudia boli donútení nastúpiť do autobusu, chceli ich odviesť na Dolináte a bolo povedané, že chcú teda zabezpečiť spravodlivosť pre migrantov, ktorí umreli v Stredozemnom mori v dôsledku uh, aktivít uh, taliansk slovenského ministra, ministerstva, e, autobus bol totálne zničený. Vidíte, tá situácia je veľmi zložitá a musíme monitorovať. Quanto riguarda i diritti umani, avendo nel riferimento che questo tema dell'immigrazione situáciu v oblasti ľudských práv. Ale otázka migrácie bez ohľadu na vystúpenia ministrov. E, musíme aj my vystupovať, ak nie, tak tu budú naozaj veľké konflikty v niektorých štátoch e, práve ohľadom tejto témy. Jednoducho som vám chcel, vás chcel len kratučko informovať, tak aby ste všetci vedeli, aká je aktuálna situácia. A takisto mám otázku v diskusii, ktorú sme, ktor- diskusiách, ktoré sme viedli v Ríme, rôzne mimovládne organizácie e, hovorili alebo kladli otázku o tom, koľko peňazí Európska únia dáva Líbii a koľko peňazí investuje Európska únia do projektu príjmania utečencov. Veľa ľudí si kladie tieto otázky a je potrebné overiť o aké čiastky sa jedná, koľko peňazí dostáva Líbia, alebo všetci sa zhodneme na tom, že financovanie Líbie nevedie k e, cieľom, ktoré chceme dosiahnuť. Takže je potrebné toto overiť a buď zmeníme politiku e, príjmania utečencov v Líbii, alebo pozastavíme posielanie peňazí, pretože vyhazujeme peniaze von oknom a nedosahujeme ciele, ktoré chceme. Musíme donútiť libyské orgány v maximálnej možnej miere, e, aby zabezpečili to, že toto peklo už sa nebude opakovať. Áno, ďakujem. Máte pravdu, je to veľmi dôležitá vec. Nemám tu konkrétne čísla, ale môžem vám ich poslať neskôr. Ale veľká časť, v podstate sú tu dve, dve veľké časti. Z EÚ jedna časť podpora hostiteľských komunít v Líbii, príjimateľov. A druhá časť, to sú financie cez OSN agentúry, UNHCR a IOM na zlepšenie situácii v záchytných centrách. Je mi jasné, o čom hovoríte, je mi jasné, že vzhľadom na bezpečnostnú situáciu priamo v teréne v Líbii e, čelíme mnohým výzvam. Takisto sú tu mnohé výzvy aj v dôsledku politickej situácie, aktuálnej politickej situácie v Líbii, ale tak či onak musíme vnímať aj pozitíva. Už je tam viac ako 40 tisíc ľudí, ktorým sme pomohli dobrovoľným návratom do ich krajín pôvodu v subsaharskej Afrike. To znamená, že ľudia, ktorí nejakým spôsobom boli zachránení, bezpečne sa vrátili do domovských krajín a takisto viac ako 3000 ľudí, ktorí cez tento mechanizmus núdzového presunu UNHCR boli vyvezení z Líbie cez tranzitné centrum v Nigerii alebo v niektorých prípadoch e, z Líbie priamo do Talianska. Takže navyše je tu ešte aj EP diplomatická snaha vyvíjania tlaku na libyjské orgány. EÚ zasiahlo a pomohlo k otvoreniu e, záchytných centier UNHCR. A to sa osvedčilo veľmi, ako veľmi užitočné pre všetkým pre ľudí zraniteľných, ktorí potrebujú pomoc. Je, množstvo, je pravdou, že je tu množstvo víziev, ktoré ostávajú. Napríklad 85 hm, eur na výstupné víza, situácia v záchytných centrách. Ale musíme vnímať aj to, čo sa nám už podarilo dosiahnuť, tie pozitíva, budovať na tom, vyvíjať tlak na členské štáty, aby posilnili snahy presídlenia z Nigeru a vyvíjať ďalší tlak na líbyskú stranu, aby viac spolupracovala. Ďakujem. Bene, grazie. Della, se possibile... Ďakujeme pekne. Ďakujeme za odpoveď. Radi by sme dostali konkrétne čísla, pokiaľ ide o tie peniaze, ktoré mm, aby sme to vedeli. Takže môžeme uzatvoriť tento bod informovanie o návšteve v Ríme. Teraz Začíname vypočutie, pokiaľ ide o vzdelávanie e, v oblasti ľudských práv. Poprosíme, aby e, naša návšteva sa presunula bližšie. Bene. <clears throat> Allora, passiamo ora alla... Výborne. Takže začíname vypočutie. Budeme sa venovať otázke vzdelávania v oblasti ľudských práv, najmä pokiaľ je o pokrok, e, ponaučenia a výzvy, e, ktorým čelíme v tejto oblasti. Ako viete, úloha vzdelávania v oblasti ľudských práv spočíva v tom, aby sme poskytovali vedomosti, zručnosti, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na ochranu eh, a uplatňovanie ľudských práv. Je to dôležitý predpoklad pre spoločnosť, eh, pre všetky inštitúcie, aby vo svojej činnosti vychádzali z princípov ochrany ľudských práv a mm, demokracie. V preambule Mm, Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 sa uvádza, že každý jednotlivec a štátne orgány sa budú snažiť prostredníctvom vzdelávania podporovať rešpektovanie týchto práv a slobôd. Svet e, e, čeli e, väčšiemu počtu konfliktov, stretáva sa s prijavmi nerovnosti, a to všetko na základe mm, etnických, náboženských a sociálno-ekonomických rozdielov. Zároveň si musíme uvedomiť, že e, vo viacerých krajinách sa zmenšujú možnosti pre občianskú spoločnosť, pre mimovládne organizácie a preto potrebujeme podporovať e, rešpekt, e, participáciu a inklúziu. Musíme poskytovať um, vysokokvalitné vzdelávanie, celené vzdelávanie pre ľudí, ktorí budú pôsobiť v špecializovaných orgánoch na ochranu ľudských práv, e, rôzne rozvojové agentúry, e, vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, e, verejná správa, medzinárodné organizácie. Myslím si, že cieľou, širším cieľom vzdelávania v oblasti ľudských práv je podporovať kultúru e, ľudských práv v e, spoločnosti s tým, aby e, ľudia mali viac možností, hm, aby mohli získavať zručnosti, ktoré prospievajú rovnosti v spoločnosti. To je jediná možnosť, ktorá nám umožní zabezpečiť univerzálne rešpektovanie ľudských práv je to spoločná zodpovednosť, vyžaduje si to značné investície na strane Európskej únie, aby sme mali multiplikačný efekt e, našich investícií vo všetkých oblastiach. Európska únia už má e, vlajkový e, projekt vzdelávania v oblasti ľudských práv. Poznáme to ako ako Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva v Benátkach. Dnes e, budeme počúvať o tomto e, programe podrobnejšie informácie. Chcel by som pripomenúť, že táto spolupráca na úrovni vysokých škôl, ktorú financuje Európska únie, predstavuje najväčšiu e, sieť špecializovaných e, inštitúcií v Európe po celom svete a pripravuje veľký počet odborníkov na ľudské práva a prospeva, mm, pod, teda podporuje výskum v tejto oblasti. Môžeme sa teraz dozvedieť najnovšie informácie o úspechoch a výzvach, ktorým e, čeli toto úsilie uvidím našich hostí. Najprv odozdáme slovo pánovi Manfredovi Novákovi, generálnemu tajomníkovi EIUC medzi univerzitného strediska. Takže máte slovo a máte k dispozícii 8 minút. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení členovia a teda poslanci Európskeho parlamentu, vážené dámy a páni. Pre nás je eh, veľkým potešením, eh, že máme túto možnosť prezentovať eh, vám našu činnosť a rozobrať všeobecné výzvy v oblasti vzdelávania pre ľudské práva. Rozhodli sme sa, že mm, prezident K Všeobecnej rady pre ľudské práva pani Veronika Gomez a ja spoločne e, budeme prezentovať e, e, to, čo máme vo formáte PowerPoint. Povieme o globálnom kampuse, o siete rozličných regionov, regionálnych programov a ďalších aktivít – Pôvodne to vzniklo ako e, voľne prepojená sieť inštitúcií a e, prednedávnom sme zmenili názov z Európskeho medziuniverzitného strediska pre ľudské práva a nazývame teraz túto sieť e, Globálny kampus pre ľudské práva a máme medzi našimi členmi asi 100 univerzit po celom svete. Pekne dobre ráno, ak dovolíte, pán predsedajúci budem pokračovať a chcel by som vám e, približiť túto mapku regionálnych programov Globálneho kampusu pre ľudské práva. Máme 7 regionálnych programov. Máme program e, v Benátkach. Potom sme vytvorili program v juho, východnej Európe, v Sarajeve pod názvom Panama. Sú tam viaceré univerzity ktoré vykonávajú skvelú prácu e, v postkonfliktnej situácii. A je to e, jeden z mála takýchto programov e, v uvedenom regióne. Je tam veľký počet absolventov. Po 20 rokoch práce máme program v Afrike, ktorý získal cenu UNESCO E, e, strediskom je e, univerzita v Pretorii. Zúčastňuje sa tam 15 afrických univerzít. Je to skvelý program, ktorý veľmi významne pôsobí na kontinent. Ďalej máme program v Ázii a Pacifiku na Univerzite Machidov v Tajsku. Je tam 5 partnerských organizácií kaukazský program, e, ktorý má svoju základňu e, v Jerevanskej univerzite v Arménsku. Je tam tiež 5 partnerov v uvedenom regióne. Máme latinoamerický program, e, ktorý predstavujem ja, som rediteľkou programu. Máme 15 partnerov v celej Latinskej Amerike. Máme 200 absolventov, takmer 200 absolventov tohto roku a najnovší program ARMA v e, e, Univerzite e, San Josef v Bejrute v Libanone a je tam stále väčší počet partnerov v arabskom svete. Spolu, ak zohľadíme všetky regionálne programy, máme asi 3320 absolventov, zväčša v Európe, ale máme aj eh, iné programy v Afrike, aj inde. Okrem eh, toho máme 520 absolventov programov eh, elektronického vzdelávania a 1543 absolventov viacerých ďalších vzdelávacích programov, napríklad v oblasti monitoringu volieb, to je zo školy v Benátkach čo tým chcem povedať? Nielen, že poskytujeme aj postgraduálne e, magisterské programy, ale vzdelávame po celom svete. A v priemere asi 70 našich absolventov sú ženy a 30 e, muži. Treba tiež povedať, že táto rodová štruktúra e, je mm, prítomná e, po celom svete, nielen v jednotlivých regiónoch. Vďaka podpore Európskej únie a spolufinancujúcich e, inštitúcií, teda príslušných univerzít, sa nám podarilo ponúknuť postgraduálne e, vzdelávanie a ďalšie programy na posilnenie e, kapacity pre obyvateľov vo všeobecnosti, pre e, konkrétne inštitúcie bez platné programy s tým, aby to bolo prístupné v oblasti vzdelania pre ľudské práva. Poskytujeme štipendie a taktiež platené stáže s tým, aby sme zistili e, bezproblémový prechod študentov e, do pracovného prostredia v oblasti ochrany ľudských práv. Sme e, veľmi radi, že tisícky, z našich, tisícky našich absolventov pôsobia v medzinárodných organizáciách na všetkých kontinentoch. Týka sa to európskych organizácií, E, e, e, Afriky. Mm, Zahrania to kľúčové medzinárodné organizácie, štátne orgány, vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, občianskú spoločnosť, ale aj súkromný sektor. Je veľmi dôležité, že veľký počet našich absolventov pôsobí vo vedeckých kruhoch a prehlbuje vedomosti v tých oblastiach sveta, kde sú najviac potrebné. Máme asociáciu absolventov globálneho kampusu. Na tejto mape vidíme, kde všade pôsobia naši absolventi, či už v štátnej alebo mimo v štátnej oblasti. Ja osobne pomerne veľa cestujem po celom svete a môžem vás ubezpečiť, že prakticky Všade stretnete niekoho, kto povie, že som absolvoval africký, európsky, latinoamerický program a teraz pôsobím pomerne e, vo vysokých e, funkciách e, v štátnych štruktúrach alebo iných organizáciách. Prednedávnom v Dili sme vytvorili projekt na posilnenie e, kapacity e, vo východnom Timore. E, ten sa stane neskôr súčasťou magisterského programu v oblasti asia Pacific. takže máme dvoch takýchto ľudí, ktorí pôsobia aj vo výskom, východnom Timore. Máme E, taktiež e, e, ľudí pôsobiacich v Európskej komisii v Afrike, v Komisii pre ľudské práva, takisto máme námestníka ministra spravodlivosti v Latinskej Amerike. Chcel by som tiež spomenúť aj to ponaučenie, tie závery, ktoré sme vedeli sformulovať na základe našich 20-ročných skúseností. Spomeniem aj výzvy. Pokiaľ ide o závery, tie spočívajú v tom, že je to dôležitý význam eh, medzi univerzitnej eh, spolupráce pri posilnení eh, príslušných kapacít na miestnej úrovni. Je to vplyv spolupráce, ktorú uskutočňujeme vďaka programu a pomáhame posilňovať kapacity na tých vysokých školách, ktoré sa zúčastňujú programu. Pôsobíme ako koordinátori ako účastníci. Je to pre nás veľmi dôležité ponaučenie. Ďalší dôležitý prvok nášho projektu je mm, to, že vysoké školy môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu pri e, posilnení spolupráce medzi dôležitými e, zainteresovanými subjektmi na úrovni štátov, medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti. Vysoké školy poskytujú e, priestor, e, v ktorom e, sa môžu stretávať všetci zainteresovaní a realizovať svoje projekty. Ďalším prvkom je význam medzi interdisciplinárneho prístupu v oblasti vzdelávania pre ľudské práva. Môžeme pracovať s predstaviteľmi Mm, právnickej obce. Snažíme sa dávať dohromady odborníkov z, z viacerých oblastí, nielen z oblastí sociálnych vied, ale aj z e, e viacerých ďalších oblastí, ktoré mm, vedia používať nové technológie a uplatňovať e, tieto technológie na účel ochrany ľudských práv. Je dôležité e, učiť sa na základe skúsenosti, posilňovať e, Eh, profesionálne zručnosti a napokon eh, dokážeme eh, preukázať univerzálnu hodnotu ľudských práv prostredníctvom realizácie týchto programov po celom svete. Máme regionálnu, medziregionálnu spoluprácu, ktorá preukazuje univerzálnu hodnotu ľudských práv ale aj význam e, e, lokálneho a mm, regionálneho pohľadu. A teraz, pokiaľ ide o výzvy, veľmi dobre si uvedomujeme, že sú tu veľké výzvy v oblasti ľudských práv, pretože e, je tu značná negatívna reakcia a zmenšuje sa vo všeobecnosti priestor pre činnosť občianskej spoločnosti ľudskoprávnych aktivistov E, sme svedkami e, ohrozenia akademickej slobody, akademických inštitúcií prostredníctvom e, viacerých programov. Snažíme sa pomáhať vedcom, ktorí sú vystavené rizikám. Umožní im pracovať v našom ústredí. Takisto máme problémy pri zabezpečovaní rovnakého prístupu pre všetkých, prístupu k vzdelávaniu, najmä E, terciárnemu vzdelávaniu. Aby sme zdolali e, tieto výzvy, e, musíme si uvedomiť, že situácia sa komplikuje, pretože niektorí tvrdia, že ľudské práva E, nepredstavujú e, až takým mm, dôležitý prvok, ktorý umožní získať e, nové pracovné miesta. Ale na druhej strane si uvedomím, že treba zintenzívniť naše úsilie v oblasti príprave odborníkov mm, pre ľudské práva, aby sme zdolali všetky tieto výzvy. Takže na jednej strane musíme posilniť naše úsilie, úsilia medzinárodných organizácií v oblasti posilnenia potenciálu ľudských práv demokracie na e, rozličných úrovniach, najmä v tých krajinách, kde situácia s ľudskými právami nie je pozitívna, kde chýba vzdelávanie e, pre ľudské práva. Treba taktiež podporovať, a to robíme, e, šírenie všeobecných vedomostí v oblasti ľudských práv musíme sa snažiť e, osloviť e, e, viaceré zainteresované subjekty. To znamená, že musíme poskytovať viac príležitostí pre elektronické vzdelávanie, vzdelávanie na diálku. Vytvárame takéto voľne prístupné kurzy vo viacerých oblastiach. Taktiež sa snažíme vytvoriť interakciu so skupinami, ktoré sú znevýhodnené Mám na mysli menšiny, ženy, e, nejaké e, e, lokálne etnické skupiny s tým, aby naše programy vzdelávania v oblasti ľudských práv boli dostupné, vrátanie finančnej dostupnosti aj pre tieto skupiny. Takéto máme predstavy. Považujeme za potrebné posilniť našu činnosť E, bolo by azda dobre e, začať pôsobiť aj v iných e, krajinách, ktoré zatiaľ ešte nespadajú pod globálny kampus. Začíname teraz programu vo východnom Timore za pomoci Európskej komisie. Uvažujeme aj o ďalších oblastiach v regióne Ázie a Pacifiku, kde je naša prítomnosť nie až taká výrazná nie je jednoduché pôsobiť e, v arabskom svete vzhľadom na e, podmienky, ktoré prevladajú vo viacerých krajinách, či už z oblasti Perského zálivu, alebo napríklad v Egypte. Chceme však e, spolupracovať s vysokými školami, ale aj vytvoriť bezpečné prostredia, aby študenti mohli pokračovať svoje aktivity aj počas nasledujúcich semestrov. Tým e, sa dostávam e, nakoniec. E, hovoríme teraz o úlohe Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu počas uplynulých rokov, ale predpokladám, že do budúcnosti táto úloha bude ešte významnejšia. Ak sa pozrieme na celkový obraz v súčasnosti, ak sa opýtame mimovládne organizácie ľudské právnych aktivít, aktivistov, odkiaľ by mala prichádzať pomoc. Vždy počujeme, je to Európska únie, je to e, náš e, určitý e, spôsobom majak v oblasti ľudských práv. Európska únie bola vždy tou organizáciou, ktorá najvýraznejšie šírila poslanie ľudských práv a demokracie, zabezpečovala rozvojovú spoluprácu, zvýrazňovala to vo svojej zahraničnej politike a domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby Európska únia nadalej posilňovala takéto aktivity vzhľadom na súčasnú globálnu krízu. sme presvedčení o tom, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv je dôležité pre trvalo udržateľnosť ľudských práv a demokracie. Práve preto má a zohráva dôležitú úlohu vo vývoji ľudstva. Ako to bolo povedané, očakáva sa, že EÚ bude pokračovať naďalej v rozvoji, rozvojovej spolupráce v oblasti, v oblasti e, ľudských práv. A rovnako ako v minulosti, Európsky parlament bude pokračovať a naďalej byť tou hybnou silou v rámci európskych inštitúcií e, v oblasti rozvojovej politiky, e, ktorej cieľom je podporiť vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Ďakujeme pekne a ďakujeme aj za trpezlivosť. Grazie. Ďakujem pekne. Nepredstavila som vás na úvod. Mali sme tu pani Veroniku Gomez, spoluriaditeľka programu magisterského pre ľudské práva, demokratizáciu v oblasti Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti na Univerzite San Martin v Buenos Aires. Taktiež je riaditeľkou Global Campus. Teraz si vypočujeme prezentáciu cez Skype pani Cecilia Olufsaju Arancior je zakladateľkou nadácie, rajtor a koordinátorkou programu mladých a mierových ambasádorov v Nigérii. Stručne ju teda predstavím. Pani Aranciola je zapojená do viacerých iniciatív ako dobrovoľníčka aj ako odborník. Je jedna zo žien, ktorá iniciovala kampeň Bratia nám dievčatá po únose študentiek. Je členkou siete mladých ambasádorov za mier a taktiež sa venuje projektu pre vzdelávanie mladých. Pracuje e, na rôznych otázkach, e, detské manželstva, e, sexuálne, reproduktívne zdravie, boj proti extrémizmu a mrzačenie ženských a pohlavných orgánov. Má obdivohodné skúsenosti, ktorými prispieva k rozvíjaniu kultúry e, rešpektovania ľudských práv. A teda rieši otázky, ktorým sa venujeme aj my tu v parlamente v rámci našich uznesení. Takže jej dávam slovo, nech sa páči. Ako pán predseda Uvide povedal, preambule Deklarácie ľudských práv sa hovorí, že každý jedinec je učený podporovať ľudské práva a rešpektovať ľudské práva. Toto je chválihodné, ako hovorí univerzitný program. Spolupráca na úrovni univerzity je veľmi dôležitá a prejavuje rešpekt ľudským právam. Toto všetko je chválihodné. aj to, že sa do toho zapájajú tisícky ľudí. Európsky parlament sa zaviazal, že sa bude angažovať v tejto oblasti, pretože veľa ľudí na celom svete nemá prístup k univerzitnému prostrediu, nemá prístup k vzdelaniu. Takže my Ako uvádza deklarácia ľudských práv, toto je právo každého v komunite. Moja práca v tejto oblasti je úspešná, pretože hnutie za ľudské práva e, Otázka diskriminačných procesov a rovnosti, toto všetko je zakodvené v kultúrnom e, procese väčšine spoločnosti. Ide o ľudí, na ktorých sa zameriavame, vodcovia z komunít, e, cirkevní vodcovia, mladí ľudia spoločnosti. Títo napomáhajú podpore e, rešpektu ľudským právam v spoločnosti. Napríklad ten projekt, ktorému sa venujem a ktorý je zameraný na boj proti mrzačeniu ženských polovných orgánov, mladí ľudia veria v túto tradíciu. Ja sa snažím v rámci programu spolupracovať s komunitami na vidieku, aby vedúce osobnosti nepodporovali túto tradíciu aj vysvetľovaním ľudských práv. Pokiaľ ide o e, detské manželstva, opäť e, to naražené ľudské práva, informovanosť prispieva k tomu, že zaručujeme, že spoločnosť by mala eliminovať e, túto škodlivú praktiku a mala by voči nej byť nulová tolerancia. mladí ambasádori zamier. E, je to sieť mladých ľudí. V Nigérii napríklad mnoho násilia e, prebieha. Toto všetko nás nutilo k tomu, aby, a aj mladých ľudí, aby sme vytvorili takýto vzdelávací program, ktorý e, rieši radikalizáciu Toto sa šíri aj do neformálnych oblastí spoločnosti, aby sa naučili principiálne hodnoty tolerancie. Ja som prezentovala e, program o rovnosti a malo to veľký dosah. Takže snažíme sa robiť e, tieto programy. Je to veľmi dôležité e, čoraz viac rozširovať rozsah týchto programov aj na univerzitnej úrovni a taktiež e, realizovať iniciatívy na tej najnižšej úrovni. mnoho mladých ľudí sa snaží uistiť, že každý v spoločnosti bude mať prístup k týmto informáciám Vzdelávanie v oblasti ľudských práv na množstvo cieľov posilňuje eh, práva ľudí, keď ľudia poznajú svoje práva, aj ľudia na vidieku, ktorí nevedia čítať a nechodia do školy, budú schopní vyžadovať eh, rešpektovanie ich eh, práv. A práve preto v rámci týchto projektov sa snažíme preniesť e, tieto hodnoty do e, priateľného jazyka, aby ľudia, ktorí nehovoria francúzsky alebo anglicky, hovoria len svojim miestnym jazykom, aby mohli mať prístup k týmto zdrojom a vedeli, ako požadovať ochranu svojich práv. Je to taktiež preventívny nástroj, keď ľudia majú správne vzdelanie v oblasti ľudských práv, vedia zabrániť zneužívaniu ľudí, a informovať iných. A taktiež sa stávajú vodcami, aby sa uistili, že nebude dochádzať k takémuto zneužitiu a budú im predchádzať. Musíme reagovať na zneužívanie ľudských práv a musíme im aj predchádzať. A sú to aj ľudia, ktorí tak môžu robiť, ktorí nemajú vzdelanie v tejto oblasti. Treba teda rozširovať túto spôsobilosť. Táto sieť mladých ľudí sa osvedčila. Eh, je veľmi účinná, najmä pre mladých ľudí, pretože sa oboznámia s toleranciou, rešpektovaním eh, toto všetko sú otázky súvisiace s ľudskými právami, aby bola spoločnosť mierovým miestom, aby boli dodržiavané základné práva. Mladí ľudia chcú šíriť myšlienku základných práv. Mahatma Gandhi povedal, že potrebujeme mladých ľudí, aby bol mier na svete. A práve preto my sa o to snažíme a uistujeme, že mladí ľudia budú schopní požadovať rešpektovanie ich základných práv. Ja sa venujem aj rôznych inovatívnym kampaniám v rámci sociálnych médií. Toto je inovatívny nástroj, ktorý môžeme všetci použiť. Prebieha množstvo diskusí na Twitteri, Facebooku, Instagram a opäť toto pomáha zatiahnuť do tejto debaty množstvo ľudí, ľudí, ktorí chcú poznať tieto veci. Sú to netradičné metódy vzdelávania o základných právach, ale veľmi e, efektívne. Máme tu platformu dobrovoľníkov na Twitteri, kde prebiehajú diskusie o rodovom násilní, o rovnosti, o zapájaní mládeže do otázky ľudských práv. Čiže toto všetko je veľmi, veľmi dôležité. EÚ e je pilierom nádeje celosvetovo a práve preto je dôležité rozšíriť vzdelávanie v oblasti ľudských práv, zahrnúť do toho inovatívne, menej tradičné metódy, ktoré presahujú formálny rámec vzdelávania. A toto je veľmi dôležité v tom, aby sme sa uistili, že ľudia budú poznať viac o ľudských právach a ako k tomu všetkému vedia prispieť. Nemôžeme e, podkopávať význam tohto vzdelávania. Ja skutočne Ehm, chválim iniciatívy Európskeho parlamentu ehm, v rámci spolupráce s univerzitami. Toto je výzva na prebudenie taktiež pre e, Európsky parlament, aby rozšírila svoj dosah aj v iných témach. Aj v neformálnom sektore pretože mnoho ľudí vo vidieckých oblastiach na celom svete nemá prístup k formálnemu vzdelaniu, ale má, majú právo uh, oboznámiť sa s ľudskými právami. A majú právo na život v prostredí, kde sú ľudské práva rešpektované. Ďakujem pekne za prezentáciu. Otváram diskusiu a môžete klasť otázky, nech sa páči. Barbara, neviem, či chceš niečo ešte dodať. Ak nie, potom ja. Veľmi pekne ďakujeme za prezentácie. Nemám otázky, ale je veľmi dôležité, aby e, sme mohli o týchto veciach diskutovať. Moja otázka mm, snáď súvisí s tým, že kde vidíte to prepojenie v tejto oblasti s inštitúciami EÚ. Napríklad delegácia EÚ, ktorá by podporovala štipendia napríklad v oblasti politiky, v oblasti prieskumu. Pokiaľ ide o tie ponaučenia, Myslím, že pani Gomez povedala, že ste sa e, oboznámila s úlohou univerzít, aby sprostredkovali spolupráce medzi kľúčovými zúčastnenými stranami. A taktiež ste spomínali inštitúcie ľudských práv. Môžete o tomto ešte čosi viac povedať, ako toto prebieha? Um, v rámci vašich kurzov, ktoré organizujete po celom svete, máte nejaký špecifický kurz alebo model? Um, rôzne stratégie um, na vzdelávanie oblasti ľudských práv. Teraz na experta z, e, expertky z Nigérie, expertku z Nigérie bolo veľmi zaujímavé, čo realizujete, aké iniciatívy na tej lokálnej úrovni. A mám otázku, kde si myslíte, že alebo v čom spočíva rozdiel? Um, ľudské práva sú prierezovou otázkou v školách. Hovorili ste aj o svojej práci v oblasti vzdelávania, v oblasti ľudských práv mimo škôl. Vidíte nejaký rozdiel medzi týmito dvoma formami, tak povediac, vzdelávania mimo školy a v rámci e, škôl? Zohrávajú v tomto úlohu aj športové združenia, športové kluby, e, aby šírili túto myšlienku vzdelávania v ľudských právach. Neviem, či tu máme niekoho ESVČ, ale bolo by dobre počuť. By dobre vedieť, ako ešte môžeme podporovať túto prácu, či tá tendencia týchto iniciatív je e, rastúca alebo klesajúca a aké programy podporujete. Takže aký je ten trend v tejto oblasti? Ďakujem. Dobre, takže okamžite eh, uspokojíme tvoju zvedavosť. A dáme slovo zástupcovi Devko. Zastupky Nedevko, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, môžem len súhlasiť s pánom profesorom Novákom, že e, v globálnom kontexte nemusíte byť odborníkom na to, aby ste vedeli, že demokracia a ľudské práva neprekvitajú všade po svete. Podľa určitých indikátorov za posledných 15 rokov sú na ústupe v podstate, čo sa týka úrovne e, ľudských práv. Ľudské práva e, sa prezentované ako hrozba národnej bezpečnosti, ako niečo neprirodzené, zbytočné medzi mnohými. Takže myslím si, že vzdelávanie v oblasti ľudských práv nie je prínosom, ale je nutnou nevyhnutnosťou v tomto svete a mali by sme podporovať e, osvetu v oblasti ľudských práv viac ako kedykoľvek predtým. My podporujeme osvetu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv z dvoch pohľadov. E, vzdelávanie ako základné ľudské právo a e, podporujeme vzdelávanie o ľudských právach. Je tu 50 rôznych iniciatív, v rámci ktorých podporujeme vzdelávanie, vrátanie dvoch veľmi dôležitých globálnych iniciatív, to je globálne partnerstvo pre vzdelávanie a vzdelávanie nepočká. Táto iniciatíva Globálne partnerstvo pre vzdelávanie bolo vytvorené v roku 2002 a je to globálny fond vytvorený pre všetkým na podporu vzdelávania. Doteraz sme cez deň podporili 65 krajín s nízkym príjmom a ďalšie krajiny vo svete so stredným príjmom. Európska únia v Lani prispela 475 miliónmi eur do tohto fondu vzdelávanie nepočká táto iniciatíva. To je druhý balík vytvorený v roku 2016 na humanitárnom samite to flexibilný mechanizmus financovania a podporu vzdelávania v núdzových situáciách. Predtým e, to bol v podstate akási taká druhotná e, intervencia v humanitárnych krízových situáciách. E, potom je tu vzdelávanie o ľudských právach. Vypočuli sme si o globálnom kampuse pro ľudské práva. Je to veľmi jedinečný, vzátny program, ktorý naozaj spája stovku univerzít po svete e, v siedmých regionálnych programoch po celom svete. Má to obrovský dopad Európska únia podporuje vznik tejto iniciatívy a od 97. roku Európska únia podporuje tento program 80 financovania, čo svedčí o tom, akú dôležitú úlohu v tejto iniciatíve zohráva Európska únia. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby táto podpora pokračovala aj v budúcnosti pre udržateľnosť eh, programu E, takisto sú tu ďalšie dôležité iniciatívy v tejto oblasti. Stojí za zmienku iniciatíva prípravy premiér. Je to prebiehajúci program, ktorý svedčí o tom, že ľudské práva a hodnoty mieru a tolerancie sa dajú presadzovať aj cez iné, také tvorivejšie spôsoby. E, momentálne máme takýto program, ktorý pôsobí v Tunízii, Burkina Faso, pobrežie Slonoviny, Mexiku, Kanada, Izraeli, Turecku. E, Cez tento program sa organizujú výstavy, podujatia a e, učia sa mladí ľudia e, e kresliť kreslené seriály a obrázky. Ďalší program je podpora novinárov a študentov žurnalistiky v Európe, Bulharsko, Rumu, Maďarsko, Polsko a Slovensko. E, je to o nahlasovaní citlivých tém pre ľudské práva, o národnostných menšinách. E, okrem toho máme asi 40 ďalších iniciatív po celom svete, cez ktoré podporujeme vzdelávanie v oblasti ľudských správach sumou do 22 milión eur. Takže už mm, teraz môžeme uzavrieť s tým, že e, v tomto náročnom kontexte mať vyškolených odborníkov pre ľudské práva je zásadné, pretože to sú ľudia, ktorí udržia tú prvú líniu e, v kontexte rastúceho populizmu, kde sa spochybňujú denne otázky ľudských práv v, mass médiách. Ja osobne som takisto absolvovala jeden z podobných programov, takže ak chceme pokračovať, chceme naďalej mať ľudí, ktorí budú veriť v tieto hodnoty a budú ich podporovať, musíme podporovať takéto iniciatívy a musíme podporovať e, tieto iniciatívy zásadným spôsobom a dať právo a príležitosť e, študentom študovať, ktorí by inak k štúdiu nedostali. Čiže musíme podporovať aj štipendia pre takéto programy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Patricia. Ako ste spomenuli, pán predseda, hovorili ste o význame eh, ľudských práv, podpora univerzálnosti ľudských práv, vrátanie kultúry v oblasti ľudských práv je súčasťou strategického rámca akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu prijaté v roku 2012. EU globálna stratégia takisto upozorňuje na potrebu prehlbiť našu prácu v oblasti vzdelávania. My sa snažíme budovať túto kultúru ľudských práv nielen v našich vzťahoch s partnerskými krajinami, inštitúciami, ale aj v rámci odbornej prípravy našich ľudí, v rámci školení, ktoré organizujeme na tému ľudské práva a demokraciu na našich delegáciách aj v ústredí. Ako tu už zaznelo, dnešná komplexná kríza a šírenie, porušovanie zásadných ľudských práv si vyžadujú väčšiu pozornosť a odhodlanejšie snahy v oblasti vzdelávania o ľudských právach. Chcela by som upozorniť na to, že vzdelávanie o ľudských právach E, že sa o ňom teraz častejšie hovorí v rámci našich dialogov o ľudských právach s partnerskými krajinami. Napríklad posledné kolo neformálnych dialogov s Bahrajnom a Katarom v roku 2018 sme o tom takisto diskutovali vzhľadom na dlhodobé skúsenosti podpory vzdelávania o ľudských právach na univerzitách pre všetkým cez Európsky inštitút a globálny kampus – je toto oblasť, v ktorej môžeme ďalej si vymieňať informácie s partnerskými krajinami a Katar vypravil uh, záujem uh, o túto oblasť a po nedávom dialogu o ľudských právach nadvezujeme na tento záujem. Potom, čo sa týka delegácií, snažíme sa mať pravidelné informácie o činnostiach globálneho kampusu a v rámci jednotlivých dialogov o ľudských právach vždy sa odvolávame, hovoríme o globálnom kampuse a na návštevách na vysokej úrovni vrátanie vysokého predstaviteľa OSN o ľudských právach vždy sa snažíme zorganizovať e, návštevy partnerských univerzít globálneho kampusu napríklad v Lani v Afrike. E, takže takýmto spôsobom sa my snažíme zapájať naše delegácie, e, pretože je veľmi dôležité posilniť prepojenia medzi globálnym kampusom a našimi delegáciami priamo v teréne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. E, poprosím o reakciu. Ďakujem pekne za vyjadrenia aj podporu e, v tom zmysle, že je potrebné podporovať vzdelávanie o ľudských právach v časoch svetovej krízy. Barbara Lochvierala sa jej otázka o prepojení s EU inštitúciami. Tu všetci vieme, od samého začiatku sme veľmi úzko spolupracovali Vytvorili sme rámce spolupráce ako s Európskym parlamentom, tak aj radou a komisiou, ale chceli by sme posilniť tento rámec a momentálne pripravujeme memorandum o porozumení s Európskym parlamentom a boli by sme veľmi radi, ak by sa inštitucionalizoval tento rámec napríklad cez pravidelne zorganizované spoločné konferencie, napríklad v kontexte Týždňa pre ľudské práva, v rámci výročnej správy Európskeho parlamentu o stave ľudských práv, ale zase na druhej strane, keď my máme nejaké veľké podujatia eh, globálneho kampusu, Napríklad organizujeme najbližšiu medzinárodnú konferenciu v Buenos Aires a Veronika k tomu povie niečo viac a boli by sme veľmi radi, keby členovia Európskeho parlamentu sa mohli zúčastniť tejto konferencie. Je to veľmi dôležitá téma tento rok IT a ľudské práva. Takisto samozrejme, čo sa týka našich e, študijných pobytov, naši absolventi často potracujú na EU delegáciách, či už v New Yorku, v Ženeve, alebo v Pekingu, či na iných miestach vo svete. E, my chceme, aby naši absolventi mohli robiť stáže v Európskej únii. Takisto sme hovorili o politike a výskumnej činnosti, takže e, radi použijeme naše zdroje, vyše stovky univerzít, ak na požiadavku Európskeho parlamentu e, môžeme poskytnúť informácie o špecifickej situácii v jednotlivých štátoch, o všetkých otázkach, ktoré súvisia s demokraciou a ľudskými právami. Môžeme tieto informácie poskytnúť Európskemu parlamentu a e, to bude takisto súčasťou memoranda o porozumení a dúfame, že uzavrieme, podpíšeme toto memorandum v najbližších týždňoch. Čo sa týka EU stratégie a ako je premietnutá v učebných osnovách jednotlivých kurzov v rámci globálneho kampusu studijných programov, musím povedať, že je tu taký e, prierezový pohľad na rôzne témy. E, vieme, aké dokumenty vydávajú EU e inštitúcie, máme prepojenie s EAS, DEFCO a tak ďalej, čiže naozaj máme kontakt a vieme o týchto usmerneniach a snažíme sa ich zahrnúť ako prierezové témy do učebných osnov a, a zohľadniť ich aj pri rozhodovaniach o výskumných programoch a organizovaných podujatiach. A veľmi často máme expertov z európskych inštitúcií, aj miestnych delegácií, ktorí sa zúčastňujú našich podujatí alebo prednášajú na magisterských kurzoch a zúčastňujú sa ďalších činností univerzít. To je zásadné pre nás. A v súvislosti s národnými inštitúciami na ochranu ľudských práv a programami národnými môžem poskytnúť konkrétne príklady toho, ako univerzity môžu prispieť k budovaniu kapacít. Napríklad jedna z vecí, ktorú robíme, je tá, že štátni úradníci z národných inštitúcií pre ľudské práva prichádzajú k nám na školenia, pripravujeme pre nich programy, takisto s nimi spolupracujeme, máme memorandum o porozumení s rôznymi regiónmi sveta, aby sme mohli prijať študentov na stáže, ale aby sme mohli spolupracovať v rámci spoločných výskumných projektov. A podľa nás univerzity poskytujú priestor a prostredie, v ktorom sa môžu stretať štátne orgány a občianská spoločnosť, ktorí normálne treba z spolupracujú na pôde univerzity v tomto prostredí, môžu viac komunikovať, môžu si vymieňať názory. Uh, univerzity ponúkajú takýto priestor, kde je možné presadzovať dialog štátnych orgánov a, a občianskej spoločnosti a zároveň zabezpečovať odbornú prípravu. Ešte jedným slovom k spolupráci s miestnými EU e delegáciami. Napríklad u nás spolupráca alebo odborníci na spoluprácu delegácií, ten odborník je absolventov globálneho kampusu. A veľvyslanec, vedúci delegácie v Buenos Aires, e, keď nastúpil do funkcie, tak prvú vec, ktorú spravil, sa práve zúčastnil podujatia nášho globálneho kampusu v Buenos Aires. Čiže takéto príklady celej sieti e, sú príkladmi spolupráce. Dovolte ešte jedným slovom spomenúť rôzne stratégie, Kolegovia z Niger, kolegyňa z Nigerie hovorila o tzv. grassroots education, o vzdelávaní naozaj z dola a povedala dôležitú vec v tom zmysle, že rôzne intervencie e, v rámci vzdelávania sa neprelínajú, ale sa doplňajú navzájom. To znamená, že to, že sa začal kampus, e, ktorý ponúka postgraduálne štúdium, to neobmedzuje iné veci, ktoré už sa dejú. My oslovujeme všeo, obyvateľstvo, robíme masívne online kurzy a máme ďalšie iniciatívy, ktoré súvisia s budovaním kapacít, e, ktoré oslovujú e, širokú verejnosť. My takisto sa zapájame do odbornej prípravy pedagógov, tých, ktorí potom vzdelávajú v komunitách, e, na mojom kontinente, v v eh, Amerike, v severnej či južnej, hla, južnej pre všetkým a strednej hlavnou témou je pôvodné obyvateľstvo, eh, komunity pôvodného obyvateľstva. Čiže my sa snažíme zabezpečiť odbornú prípravu tých pedagógov, ktorí potom oslovujú tieto miestne komunity a zároveň eh, chceme ovplyvniť aj tých, ktorí pripravujú politiky, či už na národnej alebo regionálnej miestnej úrovni a ktoré sa týkajú všetkých komunít. Máme v úmysle riešiť vzdelávanie na všetkých úrovniach cez iniciatívy kurzov pre školy, kde zavádzame a posilňujeme e, tzv. praktické vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie v tých ranných fázach e, vzdelávania a odporúčame to, pretože si myslím, že to môže mať veľký dopad na ochranu ľudských práv v budúcnosti. Ešte chcem ešte doplniť, ak dovolíte, čiastočne národné inštitúcie sú súčasťou našej siete, napríklad Dánsky inštitút pre ľudské práva sa zúčastňuje na európskom magisterskom programe a zároveň poskytuje finančné prostredky pre arabský magisterský program zareagujem na Patriciu. Veľmi ma teší, že Katar v kontexte dialogu o ľudských právach vyjadril určitý záujem o vzdelávanie o ľudských právach. My presne v tomto regióne oslovujeme iné krajiny, ktoré by sa mohli pridať do arabského magisterského kurzu a ak by sme mohli s niečím pomôcť alebo uľahčiť to, obrate sa na nás, radi pomôžeme a chceme rozšíriť aj ďalšie aktivity, v e, ktoré v minulosti robili cez EAS, možno, že by sme mohli znovu oživiť diplomatické konferencie alebo podobné aktivity, ktoré sme mali v minulosti a boli úspešné, za ktoré sa vám zároveň chcem veľmi pekne poďakovať. Dobre, takže ďakujem pekne. Chcem sa vám všetkým poďakovať a opýtať sa, či ešte chcete zareagovať. Nech sa páči. Hello? OK, OK. Počujeme sa? Dobre. Takže bola tu otázka, ktorá zaznela uh, predtým môžem povedať, že vzdelávanie v ľudských právach v Nigerii je prierezovým vzdelávaním. To nie je teda realita zatiaľ. Hoci v školách máme občianskú výchovu, v ktorej sa snažíme riešiť otázky ľudských práv. Predsa len vláda k tomu zaujala nedostatočne holistický prístup, neuznáva medzinárodné zásady vzdelávania v oblasti ľudských práv je zrejme, že Nigéria v podstate je, je niekedy rasistická, keď sa hovorí o ľudských právach. Keď hovoríte o vzdelávaní o ľudských právach v školách, eh, často eh, sa tu nesprávne prezentuje to, čo robíme, pretože niekedy povedia, dobre, títo obhajcovia ľudských práv, eh, to povedie k tomu, že deti nebudú počúvať svojich rodičov nebudú rešpektovať rodičov, takže musíme ich informovať o tom, že napríklad roku bol schválený zákon roku 2003 o právach detí v Nigerii, že sa v ňom hovorí o právach detí, e, že majú svoje zodpovednosti aj povinnosti, povinnosti voči spoločnosti a povinnosti voči rodičov. Čiže musíme šíriť tieto informácie, e, aby si ľudia nemysleli, že našou úlohou je zabezpečiť to, aby sa deti burili proti rodičom E, hovoríme o základných princípoch spravodlivosti a toto všetko ich učíme, aby to mohli potom v praxi uplatňovať v každodennom živote, aby sa rozvíjala krajina pri rešpektovaní ľudských práv. Čiže e, tie programy pre mládež, ktoré vedieme, tá sieť veľvyslancov mieru, v rámci toho chceme zabezpečiť, aby sa nehovorilo iba o ľudských právach, vzdelávaní ľudských právach, aby sme to inovovali Eh, napríklad robíme súťaže pre eh, deti o ľudských právach, eh, robíme výstavky o ľudských právach. Chceme viesť konverzácie spôsobom, ktorý je vhodný pre deti Takže to sú inovatívne spôsoby, akým to robíme. Takisto e, máme kluby ľudských práv na školách. Krajina je obrovská a my nie sme nejakou veľkou organizáciou, ale snažíme sa zabezpečiť to, aby tieto odkazy o ľudských právach e, sa dostali k najväčšiemu počtu ľudí, ako sa dá v rámci, v rámci možnosti, v rámci našej práce. Takže je veľmi dôležité, aby Európsky parlament rozšíril rozsah vzdelávania o ľudských práv, aby tu boli mládežnické organizácie, e, tie organizácie z dola, ktoré pracujú v teréne, aby tie zásahy v oblasti ľudských práv, všetko, čo robí parlament, ja, ja chápem, uh, uh, to, čo tu zaznelo, že teraz je správny čas na to, aby sme oslovili čo najviac ľudí, pretože hovoríme o princípe nediskriminácie. Musíme to zakomponovať do našej práce a nie, aby to bolo iba pre nejakú elitu v oblasti školstva. V podstate toto sa šíri na všetky zložky spoločnosti a myslím si, že Európsky parlament e, snaží sa rozšíriť vzdelávanie o ľudských právach a myslím si, že je potrebné, aby zapojil aj organizácie, ktoré pracujú priamo v teréne, mládežnické organizácie. Hovoríme o partnerstve, pretože to je spoločná zodpovednosť pre nás všetkých. Všetci sa musíme angažovať preto, aby každý na globálnej úrovni mohol požívať svoje práva, tak ako sú v medzinárodnej e, dohode o ľudských právach. A určite naše snahy neukončíme, až kým všetci nebudú môcť požívať výhody svojich ľudských práv. Ďakujem. Grazie. Veľmi pekne ďakujeme. Domnievam sa, že všetci naši rečníci si zaslúžili slova vďaky. Dozvedeli sme sa, že vzdelávanie, odborná príprava v oblasti ľudských práv e, je nie krátkodobou záležitosťou a predstavuje dlhodobú investíciu. A objektívne povedané poskytuje najväčšie aj najlepšie výsledky. Nastorili ste viaceré otázky, vrátanie globálnej siete a hádam by bolo možné, aby aj bývali poslanci, všetci, ktorí pôsobili v tejto oblasti eh, dlhšiu dobu, sa mohli zúčastniť činnosti tejto organizácie, tejto siete. Mali by sme viac prepojiť eh, teoretické hľadiska a praktickú činnosť. Takže ešte raz vrela vďaka a prejdeme na ďalší bod programu. Bene, iniziamo. Dobre, takže pokračujeme. Budeme mať teraz výmenu názorov. Výmenu názorov s komisárom Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem tu privítať sudcu Ivana Velázquez Gomesa v Európskom parlamente. Dovolte, aby som vzdal eh, hold vynikajúcej eh, eh, práci Medzinárodnej komisie všetkých jej členov a osobne pána Velázquez Gomesa. Ako eh, predseda tohto podvýboru som verejne vyjadril svoje sklamanie nad rozhodnutím guatemalských úradov neobnoviť mandát Medzinárodnej komisie a nie umožniť vstup do krajiny. Hm, predsedovi komisie vám pán Velázquez Gomez. Samozrejme to podkopáva snahu o posilnenie právneho štátu v Guatemale. Vieme, že táto komisia bola zriadená v roku 2006 v rámci spoločnej dohody medzi OSN a Guatemalou na vyšetrenie a trestné stíhanie závažných trestných činov. Počas uplynulých desiatich e, rokov komisia urobila e, veľký pokrok e, v boji proti beztrestnosti a korupcii Znepokoje nás, že tieto výsledky môžu výsť na vnívoč, pretože kompetencie komisie sú prenašané na vnútroštátne inštitúcie. Pred tromi rokmi naša misia počas návštevy Guatemala sa stretla so sudcom Velázquezom Gomesom a vyzdvihla eh, dôležitú úlohu eh, komisie v boji proti beztrestnosti v Guatemale eh, E, som znepokojený ďalším e, e, vývojom v Guatemale. Súdca vydal zatýkací rozkaz pre bývalého prokurátora Aldana, ktorý je kandidátom v prezidenty krajiny, pôsobil veľmi významne v oblasti boja s korupciou. Sme vďační za to, že pán Gomez Velázquez našiel si čas a urobí teraz prehľad e, situácie činnosti komisie, stavu s ľudskými právami a právnym štátom, s tým, aby sme lepšie pochopili, o čo tu ide. Vážený pán súdca, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie, za možnosť E, podeliť sa o to, čo nás znepokojí v súvislosti so súčasnou situáciou v Guatemale. E, toto e, bolo predmetom nedávneho znesenia Európskeho parlamentu a mala to veľký ohlas. Je to do značnej miere v súlade s tým, čo sa skutočne deje v krajine. E, reflektuje to e, e, tie ťažkosti, s ktorými sa stretávame v Guatemala v súčasnosti. Úvodom by som chcel povedať, že to, čo sa stalo a čo sa deje v Guatemale, nepredstavuje konfrontáciu našej komisie s, s vládou. Niekedy e, niektorí ľudia sa snažia to e, reprezentovať, vykresľovať takýmto spôsobom, aby e, skryli skutočné problémy v Guatemala, ktoré sa stále viac tlačia do popredia. Ide totiž o rozpad právneho štátu. Zákony a návrhy zákonov ako napríklad návrh zákona o národnom e, zmierení, ktorý je predmetom kritiky uznesenia Európskeho parlamentu. E, sa stretol s e, všeobecným odmietaním na medzinárodnej scéne a to odzrkadľuje skutočnú situáciu v krajine. Vďaka e, našej činnosti e, na boji proti beztrestnosti e, sa podarilo skonsolidovať pakt na boj proti beztrestnosti a nový zákon o zmiernení je toho prejavom. Je tu snaha o hľadanie mechanizmov, ktoré by potlačili akékoľvek disidentské prejavy a návrh zákona o mimovládnych organizáciách sa snaží vylúčiť e, mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré bránia e, ľudské práva. E, ktoré sa snažia postaviť proti porušeniu ľudských práv alebo určitým snahám e, štátnych štruktúr. Ale dobre, skúsme e, zabudnúť na akúkoľvek osobnú e, konfrontáciu alebo konfrontáciu komisie a vlády. Skúsme vylúčiť to zo hry. Skúsme sa pozrieť na skutočné problémy krajiny. A skutočné problémy sa prejavujú viacerými spôsobmi. Napríklad e, jedno z ministerstiev e, konalo proti e, civilnej policie, snažili sa presadzovať skôr militárny prístup, snaží sa nahradiť civilné zložky policie vojenskými eh, kádrami, tak povediac, alebo zoberme daň, ktorá sa uvalila na ľudskoprávnych aktivistov alebo nezávislých sudcov. Eh, sú tu hrozby, eh, ktorým sú vystavení nezávislí sudcovia. Taktiež hovoríme o tom, e, e, akým spôsobom e, sú ovplyvňované súdy, keď ide napríklad o voľbu súdcu Najvyššieho súdu. Je to veľká hrozba z hľadiska budúceho demokratického vývoja Guatemaly. Akým spôsobom sa e, napríklad vráca vojenská prítomnosť. E, to má určitý symbolický význam. Napríklad prezident krajiny e, si oblieka vojenskú uniformu pri nejakých civilných príležitostiach, alebo členovia vlády nosia vojenskú uniformu, alebo keď cez mesta prechádzajú vojenské vozidla alebo e, vidíme prítomnosť e, e, vojakov pri viacerých príležitostiach a takéto obrazy majú veľmi značný vplyv na Guatemalu, pretože obyvateľe tejto krajiny počas viacerých ročí veľmi trpeli pod vplyvom vojakov. A ak sa pozrieme na volebnú kampáň, ktorá sa rozbehla v pondelok, zistujeme, že dochádza k viacerým manipuláciám e, volebného procesu. Mm, sú tu určité hrozby alebo e, zatýkače, napríklad mm, mm, na e, pana Aldane, bývalého generálneho prokurátora, teda pani bývalú generálnu prokurátorku, Eh, ona sa eh, eh, mm, snažila bojovať proti korupcii a je tu snaha zabraniť jej v politickej aktivite. Rozbehla sa vyšetrenia a v pondelok bol vydaný na ňu zatýkač. Toto všetko sa robí v Guatemale. A to skutočne podkopáva právny štát v tejto krajine. Zistujeme, že to vplyvne e, viaceré e, zložky spoločnosti vrátanie súdnictva a umožňuje to zachovať monopol na beztrestnosť. E, táto situácia existuje v krajine už počas 10 ročie a ovplyvňuje to E, tie prvky spoločnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre krajinu. Za týchto okolností, keď sme svedkami snahy e, e, odstaviť medzinárodné spoločenstvo od boja proti bezstrecnosti, svedčí o snahe pôsobiť proti akýmkoľvek aktivitám, ktoré by e, mali za následok e, znižiť e, moc bývalých štruktúr a zistiť pre ne Mali by sme poukázať aj na uznesenie, ktoré pred nedávnom prijel Európsky parlament v tejto súvislosti Máme teraz e, rozhodnutie e, guatemalskej vlády 31. augusta minulého roku. Vláda e, vyhlasila, že po septembri 2019 určité zákony sa nebudú predlžovať a že vláda jednostranne Eh, odstúpi od dohody eh, s našou komisiou no a v podstate ponechá krajinu na pospas osudu. Bude tu aj iné eh, vyhlásenie na medzinárodnej úrovni. A no to bude veľmi dôležitý rozmer. A o tom hovoril generálny tajomník OSN a o tom hovorila naša komisia ktorá mala mandát e, do 3. septembra roku 2019 a e, bude musieť naďalej e, pokračovať vo svojej činnosti. Naša komisie neodchádza z Guatemaly, nie pre stále za svojou činnosťou, ktoré podporujú všetky šetrenia a trestné stíhania E, ktoré e, realizuje generálna prokuratúra. Je to na strane e, guatemalskej vlády snaha odstaviť našu komisiu napríklad po 30. auguste, ak sa nepredlžia príslušné e, zákony a dohody, akým spôsobom bude môcť medzinárodné spoločenstvo podporovať e, e, Guatemala, občianskú spoločnosť a ochrancov právneho štátu v tejto krajine. Treba prijať určité mechanizmy a vyvinúť tlak na guatemalské úrady, aby konečne pochopili že právny štát v Guatemala, v Hondurase, Salvadore, v Kolumbie, kdekoľvek, eh, aby pochopili, že právny štát v našom regióne mm, veľmi eh, znepokojuje eh, medzinárodné spoločenstvo že medzinárodnému spoločenstvu na tom veľmi záleží a treba zabezpečiť trvalý monitoring vývoja príslušných inštitúcií v krajine. A vďaka neustálemu zájmu medzinárodného spoločenstva treba e, e, zabezpečiť e, veľmi pozorné sledovanie a rešpektovanie ľudských práv, činnosti nezávislého súdnictva, zistiť boj proti beztrestnosti a proti činom, ktoré boli páchané proti súdnictvu. Taktiež e, e nesúhlas prejavený voči vláde pred voličmi s cieľom e, nejak túto situáciu bagatelizovať. Takže medzinárodné spoločenstvo obracia zrak na Guatemalu a musíme sa uistiť, že naďalej tak bude robiť, aby právny štát v Guatemale a možné narušenie ústavného práva nebolo dosiahnuté, pretože je tu takáto hrozba. A na záver je potrebné Je potrebné, aby Európska únia ako hlavný protagonista bol, bola zastúpená v Guatemale. Podľa nás toto je nevyhnutné, aby tento hlas, ktorý má odozvu, bol čo najčastejšie počuteľný a aby presadzoval demokratické hodnoty v tejto krajine. Keď si to vezmeme z pohľadu SISEGu, Európska únia s jej členskými štátmi, s viacerými z jej členských štátov, poskytla dve tretiny zdrojov na fungovanie SISEGu. Ja verím, že prítomnosť EÚ a jej členských štátov v boji proti beztrestnosti a korupcii by mala kráčať ruka v ruke s ekonomickou podporou, ktorú veľmi oceňujeme a treba vyvinúť aj tlak na politickú úroveň pretože treba hľadať diplomatické cesty a iné cesty, ktoré vyvinú tlak. A toto bolo uvedené aj v uznesení, ktorá ehm, bola schválená v Európskom parlamente nedávno, no, ktorá hovorila o revízii dohôd v prípade, že štát Guatemaly nebude dodržiavať záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv a rešpektovania právneho štátu. Takáto účasť EÚ predpokladá ďalší vývoj po 3. septembri 2019 vo forme podpory ľuďom žijúcim v Guatemala pretože ide o záväzok voči ľudu Guatemaly. Ide o podporu sudcov, demokratických orgánov a my musíme vedieť, ako táto podpora umožní dodržať trv- udržateľnosť e, tohto systému, ktorý bojujeme. Ďakujem pekne. Muchas gracias, eh, giudice. Adesso sentiamo... Ďakujem pekne. Vypočujme si e, prítomných pani Skotkat. Ďakujem za slovo, pani, pán predseda. Ďakujeme e, za tieto myšlienky a aj o prácu záslužnú, ktorú robíte v rámci SISEKu. Ja som sa podielala na rokovaní uznesenia pod, na poslednom zasadnutí Štrasburgu takže som mala príležitosť dozvedieť sa viac o tom, čo sa deje v Guatemale a ako sa situácia zhoršuje v oblasti ľudských práv a najmä teda, pokiaľ ide o konkrétnu otázku bezstresnosti, ktorá je pre vás veľmi dôležitá ústrednou otázkou. Počas takýchto rokovaní sme mali širokú podporu v parlamente, hoci niektorí poslanci sa rozhodli nepripojiť k rezolúcii k uzneseniu, ale široká miera podporila Vítame vašu prácu. Hovorili sme o vašej práci rozsiahlo a chcem vám zablahoželať eh, za vašu prácu, ktorou ste zachránili množstvo životov v Guatemale. Takže prosím, odovzdajte túto vďaku a blahoželanie aj členom eh, komisie. Fondy, ktoré boli zablokované, boli už uvoľnené. Toto je znak záväzku, dodrženia záväzku a nemôžem súhlasiť s vami viac v tom, že EÚ musí naďalej pokračovať podpore prostredníctvom našich veľvyslancov a diplomatických ciest parlament veľmi jasne uviedol, že chápe dôležitú úlohu, ktorú zohráva v záchrane ľudských životov v Guatemala. V uznesení sme spomenuli, a toto je niečo, čo nezdôrazňujeme často a dostatočne v oblasti ľudských práv, že máme vyjednávaciu moc eh, máme mm, kompetencie zrušiť eh, obchodné eh, väzby Takže toto je opäť niečo, čo sme pripravení vždy pripomenúť krajinám v prípade, že štát sa vymkne v kontroli a súdnictvo nie je schopné eh, konať nezávislo tak, ako by malo. Takže na záver ešte raz ďakujem za vašu prácu a eh, srdečne eh, pozdravujem a ďakujem aj ostatným pracovníkom. Ďakujem pekne, Beatriš. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujeme aj pánovi Velaskezovi, že prišiel dnes. Som rád, je to čest, že vás opäť stretávam po troch rokoch, ktoré uplynuli od misie, ktorú sme absolvovali do Guatemale v februári 2016 a mohli sme si vymeniť e, naše názory, pochybnosti, mohli sme e, vidieť prvé dni vlády Jimmyho Moralesa, vtedy bol vo vláde 30 dní. Závery, ktoré sme si vyvodili z tej krátkej misie, ktorá bola síce krátka, ale veľmi intenzívna, boli, že sú tu značné pochybnosti vo vzťahu k prísľubom, uisteniam, ktoré sme dostali zo strany pána Moralesa, a či tieto prísluby a záväzky budú naplnené. Z toho, čo vravíte, musíme obhájiť česť inštitúcií, pretože pretože nemožno speňažniť zneužívanie inštitúcií. Autokrati vždy používajú e, argumenty nacionalizmu, e, e, vzbury, aby zarušili beztrestnosť. Rozšírenie Siseku a hrozby, veci, ktoré ohrozujú toto rozšírenie, na toto musíme dávať pozor, pretože je tu odmietnutie kvôli populistickej retorike, ktorá je zameraná na vytvorenie akési steny beztrestnosti. Medzinárodné nezávislé orgány musia byť schopné naďalej konať. Toto je náš najväčší spojenec v boji proti beztrestnosti. Hovorili ste o voľbách, hovorili ste o zatýkači voči bývalému prokurátorovi a ja som chcela chcela povedať čosi k e, prokurátorke Aldane. Chcela, aby si si pokračoval vo svojej úlohe. Ale akých ďalších politických spojencov máte v Guatemale a ešte inde? A, a ako je vôbec možné, aby sme sa dostali späť na tú e, správnu cestu, tak povediac. A to východisko je, že máte históriu v tejto oblasti a chcela som len vedieť, že ako to teda bude všetko prebiehať v súvislosti s tými postomi pána Moralesa. Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že si vážime prítomnosť pána sudcu medzi nami a tiež chcem zablahoželať za jeho vynikajúco odvedenú prácu. Sisek má kľúčový význam pre Guatemalu a pre krajinu ako takú aj pre jej obyvateľov. Ja som sa zúčastnil za zasadnutí vašej komisie a často uh, hovoríme o vašom regióne, celkovo o Latinskej Amerike. Žiaľ, nie vždy E, o nej hovoríme z najlepších dôvodov. Situácia je v tejto oblasti veľmi vážna a situácia v Nikaragu je tiež veľmi vážna. A tá snaha e, zrušiť demokraciu v Guatemala. Veľmi podobná situácia v Nikarague. Minulý týždeň sme prijali uznesenie ku Guatemale, a povedali sme, a že ak toto protidemokratické hnutie naďalej bude pokračovať, potom spochybníme asociačnú dohodu tak, ako sme urobili v prípade Nikaraguje a z, v prípade z iných krajín v tohto regiónu, e, s ktorými máme nástroje na spoluprácu medzi EÚ a príslušnou krajinou. Budem veľmi úprimný. Som za zachovanie SISEKu. Naďalej má táto organizácia podporu našej skupiny EPP, a, ale máme pochybnosti, mám pochybnosť. Hovorili sme o schválení e, zákona o amnestii vo vzťahu k tým, ktorí páchali zločiny voči ľudskosti. Toto je veľmi komplikovaná záležitosť, nemôžeme to akceptovať a mám pochybnosť, ako vravím, ktorá je nasledovná. 16. júna budú voľby eh, v krajine, ale pokiaľ ide o demokratickú účasť, eh, aká je situácia? Do akej miery bude možné skutočne sa podielať v týchto voľbách? Do akej miery to ovplyvnia protidemokratické sily? Zaujímalo by ma, čo si viac o týchto nadchádzajúcich voľbách v krajine. Ďakujem. Pán Franka, ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam vás, pán Velasquez. Um, ehm, mal som tu česť predsedať delegácii tohto parlamentu v Strednej Amerike a bol som zapojený do rokovania o, o dohodách. Mal som príležitosť navštíviť našu krajinu a taktiež som e, sa zúčastnil samitu v Antigue a SISEK vytvoril e, si vytvoril určitú pozíciu. My všetci zdieľame túžbu bojovať e, voči beztrestnosti v tejto krajine a presadzovať ľudské práva a slobody. Ja by som veľmi rád, a prepáčte, že som prišiel trošku neskôr, bo som na inom zasadnutí, takže som nepočul všetko, čo ste povedali na začiatku, ale mohli by ste poskytnúť stručný prehľad situácie a o tom, či prípady, ktoré ste riešili, a verím, že ich bolo veľa, a počet ľudí, e, ktorí boli odsúdení, myslím, že toto všetko svedčí o vašej excelentnej práci. A taktiež o tom svedčí dopad e, účinky vašej práce na súdnictvo vo vašej krajine. V predvečer prezidentských volieb. Existovali prekážky posunu politickej paradigmy, e, klientelizmus a iné otázky, ktoré zatiaľ neboli e, vyriešené. Na tieto myslím. A je to aj ďalšia vec, ktorú považujem za dôležitú. Ak vidíme že existuje inštitúcia, ktorú podporuje veľká väčšina v krajine a zrazu stratila túto veľkú podporu. Vidím, že je e, odpor voči e, nej v parlamente a krajiny ju už tak nepodporujú. E, USA z počiatku veľmi ochotne podporila tento orgán, ale v súčasnosti to tak nie je. Niektorí e, ľudia v nej boli predmetom vyšetrovania z dôvodu korupcie. A toto škodí pokračovaniu v jej práci. Takže prečo došlo k tejto zmene? A funguje od roku 2006. Ďakujem pekne. No. Vypočujeme si pána Fernanda Ponsa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, Európskemu parlamentu za záujem, ktorý prejavuje o túto krajinu. Ďakujem za zorganizovanie tohto zasadnutia a tiež za uznesenie, ktoré ste schválili. Myslím, že toto všetko prispieva k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa, cieľov. Zo strany EÚ tieto ciele možno zhrnúť do priebežnej a odhodlanej podpory právnemu štátu, boju proti korupcii a proti bestretnosti v Guatemale a nie len v inšti- prostredníctvom inštitúcie, ale aj prostredníctvom SISEKu. SISEK naďalej zohráva zásadnú úlohu v boji proti korupcii a beztrestnosti pod vedením pána Velaskeza. bol Sisek schopný zaznamenať pokrok a úspechy. Ale ten boj pokračuje, ak môžem použiť toto slovo, pretože Sisek je predmetom útokov. My sme jasne e, uviedli svoje stanovisko aj na mieste, aj medzinárodne, na medzinárodných fórach, aj pred vysokými predstaviteľmi a rôznymi krajinami. A myslíme, že úlohy Medzinárodnej komisie boja proti korupcii a beztrestnosti by mala pokračovať vo svojej práci. Musíme umožniť SISEGu pokračovať a dokončiť túto prácu. Mala by byť schopná dokončiť svoju prácu efektívne. Nie len tým, že zotrva v krajine, a musí mať príležitosť robiť riadne svoju prácu a nič jej v tejto práci nebude brániť. A taktiež by mala naplniť mandát táto organizácia, ktorý jej bol udelený a schválený eh, OSN a rôznymi krajinami. Návrhy zákonov v Guatemale vyvolávajú veľké pochybnosti, o tomto sme už hovorili aj e, pred medzinárodným spoločenstvom. Ide o napríklad zákon o národnom zmiernení, zmierení. Ale zdá sa, že momentálne nie je na stole, na rokovacom stole, ale je tu táto hrozba. A tí, ktorí presadzujú právny štát a nezávislosť inštitúcií, musia byť veľmi pozorní a pripravení konať v prípade, že sa situácia zmení. Takže musíme zdôrazňovať e, naďalej našu podporu finančnú, politickú voči e, e, vo vzťahu ku všetkým, ktorí sa snažia vylepšiť túto situáciu. Musíme podporiť inštitúcie a taktiež SISEK. Myslím, že to je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Parlamentina z DGDFko. Ďakujem pekne. No, čo sa týka spolupráce, tu môžem plne podporiť to, čo povedal zástupkyňa EAS, ale zopakujem, že Európska únia podporovala SISIK od roku 2009 a naďalej pod, ich podporujeme v hodnote 18,6 milión eur, z toho 9 miliónov e, bolo kontrahovaných z OSN, takže SISIK môže pokračovať vo svojom mandáte až do septembra tohto roka. Ja by som len chcela objasniť niečo, pretože tu zaznelo, že v určitom okamihu boli zablokované finančné prostriedky, ale teraz boli uvoľnené. Nebolo to celkom tak, tých 5 milión eur, to v podstate vyplývalo z rozhodnutia členských štátov v Lani v oktobri a tie postupy sú pomerne zdlhavé, takže sme v podstate museli upravovať postupy a kontrakty pre nový plán OSN a dúfame, že budúce týždne sa podpíše zmluva. Takže chcela by som zdôrazniť, že Európska únia naďalej podporuje Guatemalu a jej občanov. Pôsobíme v rôznych sektoroch. Jedným z nich je a bude podpora boja beztrestnosti, korupcie a ochrana právneho štátu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Bueno, muchas gracias por, por todas las inquietudes que además muestran. Ďakujem pekne za vyjadrenie obavy, pretože to svedčí o veľkom záujme z vašej strany o situáciu v Guatemale a to nás uspokojuje. Samozrejme, chápeme, že je skutočný problém a to sa snažíme naozaj popasovať, to je posilnenie inštitúcií v krajine. A súhlasíme aj s tým, je to súčasťou nášho mandátu, súhlasíme s tým, že je potrebné prispieť k posilneniu inštitúcií, pretože to je veľký rozdiel medzi poslaním SISEK a ďalším poslaním, e, ktoré môže byť akési nahradenie národných orgánov. V rámci mandátu SISEK uvádzame, že guatemalské inštitúcie musia byť naozaj odolné, silné a že musíme mať predovšetkým silné súdnictvo to reaguje na určité obavy, ktoré tu zazneli. A zaznela to otázka, prečo doteraz v Guatemala nedošlo k žiadnym zmenám. Ja si myslím, že odpoveď súvisí vo veľkej miere s nedostatočnou angažovanosťou sektorov, ktoré majú obrovský dopad na túto krajinu. Politický či hospodársky dopad. Tieto sektory by mali zobrať na seba zodpovednosť a zrealizovať zásadné reformy súdnictva. Ale zároveň by mali mať dopad aj na inštitúcie v krajine. Takže pracujeme na reforme súdnictva a máme projekt. Začalo to v čase, keď prezident podporoval a povzbudzoval realizáciu aktivít komisie. Ako prezident republiky predložil návrh reforiem súdnictva Bol tu veľký problém a on hovoril o problémoch na súdoch, o najvyššom súde či na odvolacích súdoch, ktoré fungovali na základe starého modelu e, s veľmi ľahko priepustnými orgánmi, ľahko ovplyvniteľnými orgánmi zo strany lobbystov všetkého druhu, vrátane organizovanej trestnej činnosti, e, ktorí mali priamých zástupcov v súd, na súdoch, pretože systém bol navrhnutý takým spôsobom, aby to bolo umožnené. O, aby sa dostali zástupcovi a páchateľov trestnej činnosti do najvyššieho súdu či do odvolacích súdov. my musíme bojovať za skutočnú demokraciu, Mm, ide o spoluprácu s veľkými politickými stranami. Boli tu vyjadrené obavy o tom, že tieto veľké politické strany naozaj nie sú skutočnými predstaviteľmi e, záujmov a túžieb e, občanov. Sú to v podstate len akési prostriedky, nástroje e, pre voľby uh, neviem, tí, tí kandidáti sa štvrtý či piatý krát uh, uchádzajú o, miesto v prezidentských voľbách. A v podstate um, ľudia, tí istí ľudia prechádzajú z jednej politickej strany do druhej a sú to istí ľudia. Je tu problém s klientelizmom a ne, schopnosť riešiť skutočné problémy. Tieto problémy existujú celé desaťročia. Neexistuje tu žiadna seriózna snaha zreformovať štátnu správu, ktorá by zaručila stabilnú štátnu správu, nezávislú štátnu správu, ktorá by v podstate nebola podriadená politickým záujmom. Úloha Európskej únie e, v súvislosti so situáciou s Guatemalou tá súvisí s potrebou posilniť inštitúcie a bojovať so štruktúrou štruktúrálnou a systémovou korupciou, ktorá existuje v tejto krajine. Prečo došlo k zníženiu alebo dokonca k zvratu podpory Siseku? Samozrejme, politická situácia Spojených štátov sa zmenila. To sme videli za posledné roky, posledný rok. V podstate zmena e, od roku 2017 a teraz vidíme, ako sa snažia vydať sa cestou podpory boja proti beztrestnosti a korupcie, teda v podstate mandát CISEKu správa o ľudských právach amerického ministerstva zahraničných vecí okrem iného aj kritizuje slabý inštitucionálny rámec v Guatemale a problémy so situáciou v oblasti právneho štátu. A kontexte medzinárodného spoločenstva. A to, hovorím jednoznačne, dochádza k zastrašovaniu. Zastrašovaniu medzinárodných zástupcov v Guatemale. Takže určité krajiny jednoducho nebojujú tak otvorene a tak jednoznačne nepodporujú e, v súčasnosti porovnaní s, porovna, s podporovaním minulosti. To sa netýka len Guatemaly, ale aj e, Argentíny a, a ďalších, e, kde došlo k poklesu podpory policajnej spolupráce a SISEKu. A napriek tomu všetkému, aj vzhľadom na, na tú situáciu po roku 2016 a na všetkých problémy SISEKu, napriek tomu všetkému predsa ale máme veľkú podporu spoluobčanov september 2018 e, v septembri sa robil prieskum verejnej mienky, potom sa v januári 2019 robil ďalší prieskum, potom čo bola uzavretá dohoda vlády o pozastavení mandátu Siseku. Napriek tomu 7 z 10 občanov v Guatemale je za prítomnosť Siseku v krajine. 7 z 10 a len 1,7% či 2%, ale teda dvaja z desiatich sú proti alebo sa vyjadrili proti Siseku. Bola tu veľká kampance sociálne siete a médiá, pretože médiá takisto sú za boj s beztrestnosťou a za všetky aktivity, ktoré boli podniknuté na ochranu obhajcov ľudských práv. Sú mnohí sudcovia, aj na Najvyššom súde, aj na iných súdoch, ktorí zaplatili za to, že boli, bojovali proti beztrestnosti. V júni sa blížia voľby a existuje obava ohľadom priebehu e, volebného procesu, či voľby budú transparentné. Keď v vidíme všetky aktivity proti Siseku a proti boju s korupciou, tak vidíme, že v podstate ide o zaručenie beztrestnosti. Podniky, armáda, e, vysokí úradníci, všetci sa dali dohromady, pretože E, tieto vyšetrovania e, ich ohrozujú. Alebo eventuálne ich môžu raz ohroziť. A preto sa dali dohromady a vytvorili front, aby si zabezpečili beztrestnosť. Beztrestnosť, ktorá prekročí aj e, september 2019 potrebujú aj bezstretnosť po eh, januári 2020 po nástupe novej vlády do úradu. Takže vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo volebný proces, aby dávalo pozor, pretože je tu obrovský záujem tých, ktorí si chcú zachovať beztrestnosť, aby sa do vlády, aby sa k moci dostala taká vláda, ktorá im zabezpečí bezstresnosť aj po januári 2020 a zatýkač na generálneho prokuratúra ide práve týmto smerom. Jednoducho nechcú mať človeka, ktorý E, má podporu e, obyvateľstva, e, ktoré je nespokojné a bojuje proti beztrestnosti, proti korupcii. Takže vidíme, že tí, ktorí môžu, v podstate vnímajú ako niekoho, kto by mohol vyhrať voľby a preto sa rozhodli, že na túto osobu zautočia tak, aby zmarili jej eventuálny úspech. A potom ešte na záver, a to je v podstate e, v súlade s tým, čo som už povedal, máme asi 20 kandidátov na prezidenta, ktorí kandidujú vo voľbách. Prvé kolo je 16. júna. S výnimkou dvoch či troch, ktorí sa verejne vyjadrili, že chcú bojovať proti korupcii a beztrestnosti. Väčšina z nich a podľa prieskumu sa jedná o ľudí, ktorí majú možnosť uh, uspieť ako kandidáti a ktorí nechcú predložiť mandát CISEK alebo nechcú bojovať proti korupcii či beztrestnosti. A práve preto, či, že títo ľudia, práve preto ľudia nemaj, títo ľudia nemajú záujem bojovať proti korupcii a tu ide naozaj obrovské riziko. A už to zaznelo aj predtým. Bez ohľadu na vyšetrovania, E, jednoducho vidíme bezprecedentné posilňovanie vyšetrovaní proti bývalej e, generálnej prokuratúrke, aby jednoducho ohrozili jej kandidatúru. Ďakujem. Io la ringrazio Giudice Velasquez per essere stato qui con noi. Ďakujem pekne za to, že ste dnes prišli medzi nás a za to, že ste sa podelili s nami o e, vaše názory a vypočuli si naše. Ja by som chcel potvrdiť našu angažovanosť a podporu práce a e, vypočuli sme si vašu požiadavku, že vaša práca musí pokračovať aj za ťažkých podmienok v Guatemala. S tým možno len súhlasiť, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne a dúfam, že cítite podporu Európskeho parlamentu, podporu vašej práci a vašej angažovanosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prechádzame na rozšírenie, rozšírenie zasadnutia.